He seems walking away. I have you, I have you down for an explanation of vote. Mám vás eh, na zozname dôvodenie vysvetľovania, eh, vyhlasovania k správe pána Léneho. Mr. Uspakic. Mr. Uspakic, you... Nie, tak prejdeme k pánovi Uspakičovi. Nech sa páči, máte slovo. You have to push the button, Mr. Uspakic. You have to push the button. Eh, eh, Pán predsedajúci, rád by som vás informoval o tom, že nepočujeme, pretože áno, chcel som vás informovať o mojom hlasovaní eh, a teraz v podstate, pokiaľ ide o smernicu rady, pokiaľ ide o mikrosubjekty, a výročné závierky. Ide o diskusiu na všetkých úrovniach, pretože všetci o tom inštitujú, eh, rokujú nielen európske inštitúcie, ale aj nižšie úrovne. A mali by sme potrebovať pravidlá pre celú úniu. Myslím si, že by sme mali uvažovať o určitom uľahčení pre mikrosubjekty, ale bez toho, aby sme ohrozili fungovanie vnútorného trhu a pravidel hospodárskej súťaže pre všetkých. Ja si myslím, že by sa malo uvažovať o nejakej spoločnej e, daní, rovnakej pre všetky mikrosubjekty a tá by sa mala vypočítavať na základe počtu pracovníkov, zamestnancov v tomto podniku alebo na základe iných kritérií? Ďakujem pekne. Rád by som vysvetlil kolegom, že vysvetlenie hlasovania, tam máte priestor iba jednu minútu a môžem vám povedať, že som na to veľmi hladný. Ďalším rečníkom je pán Ja Ďakujem pekne, pán predsedajúci. S možnosťou oslobodiť tie najmenšie firmy od povinnosti predkladať eh, výročné závierky Európsky parlament eh, sa jasne zasadil za odstránenie nadbytočnej byrokracie. Eh, týmto by sme odľahčili zhruba 6,3 miliardy eur v hodnote kapitálu a to by sme vlastne tým by sme podporili rast malých a stredných podnikov, keďže členské štáty jednotlivo rozhodujú o oslobodení od tejto povinnosti. E, dúfam, že čo najviac členských štátov, najmä Nemecko, využije túto možnosť. Vzhľadom vďaka teda na toto rozhodnutie by sme neušetrili len čas malým stredným podnikom v hodnote zhruba 12 tisíc eur na firmu, ale je to aj veľmi dobrý príklad toho, že Európa môže byť priateľskejšia voči občanom, ako si mnohí myslia. Myslím si, že by bolo vhodné, keby sme nasledovali aj ďalšími krokmi tento vhodný príklad. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pán Motti. Sí, presidente, Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegovia, ja som nepodporil uznesenie pána Leného, a to preto, že sa zaoberalo mikrosubjektami, ktoré sú chrbticou EÚ ale predovšetkým preto, že to uznesenie, tak ako bolo postavené, tak narušuje hospodárskú súťaž medzi podnikmi našich štátov a to si predsa neprajeme, neprajeme práve teraz v hospodárskej kríze. Takéto vedenie účtovníctva, e, to je veľmi účinný nástroj, je potrebné na to, aby sme mohli súťažiť na trhu, aby sme mohli získavať úvery od bank, pretože pred, bez účtovníctva, bez evidencie, tak nemôžeme preukázať dobré fungovanie mikrosubjektov. Tak by sme mali skôr pracovať na tom, aby sme zaistili, že mikrosubjekty budú mať nejaké podnety, či už vo forme zdanenia alebo podobne, aby rodinné podniky, živnostníci a tak ďalej mohli skutočne reálne konkurovať na trhu, aby mohli dostávať úvery z bank. A to zatiaľ nefunguje, pretože zatiaľ je to zle nastavené skôr pre tie veľké podniky. Pekne, pani Harkin, ďakujem, pán predsedajúci. Ja som veľmi rada podporila správu Lene, ktorá odľahčí malé a stredné podniky, respektíve najmenšie podniky od tej povinnosti. Neustále, keď hovoríme s malými a strednými podnikmi, hovoria o tom, že sú veľmi zaťažení byrokraciou a nevedia, kam skonopí. A skutočne majú pravdu v tom, že tvrdia, že je rozumné, aby tie najmenšie podniky neboli vystavené rovnakým povinnostiam ako väčšie firmy. Teda rozhodnutie, ktoré sme dnes prijali, je rozumné a myslím si, že e, si vyvolá veľmi pozitívnu odozvu v radoch e, spotrebiteľov, ale aj podnikateľov v Európe. E, Často zavádzame viaceré legislatívne pravidla v tomto parlamente, ale týmto krokom sme odľahčili byrokratickú záťaž. Myslím si, že stálo za to venovať sa tomu. Ďakujem pekne, pán Bonsignore. Grazie, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som tu poďakoval pánovi spravodajcovi, pretože Európska únia sa zameriava na podnikanie a moja politická skupina a EPP to mali ako prioritu, teda podpora malých podnikov a z tohto dôvodu si myslím, že je to veľmi vhodný nástroj na odstránenie byrokracie a e, tých e, prebytočných, zbytočných nákladov pre malé podniky. Preto je potrebná tá pomoc pre mikrosubjekty práve v týchto ťažkých dobách. A ja súhlasím, že potrebujeme jasné, flexibilné nástroje, aby členské štáty mohli e, vo vhodnom okamihu prijať podobný nástroj. Samozrejme, je potrebné zrušiť e, zbytočné e, byrokratické kontroly Ďakujem. Ďalším bodom je stratégia EU 2020 a správa v tejto súvislosti. A prvým ročníkom v mene politickej skupiny a preto dostane dve, mini, dve minúty je rečník eh, Filip Lambert. Nech sa páči. Mr. Lambert is... Hi. yeah, Mr. President, chers collègues, uh, je crois que le vote au... Drahí kolegovia, hlasovanie je zaujímavé z dvoch dôvodov. Poprvé, Tri veľké politické skupiny sa rozhodli urobiť spoločné uznesenie a predložili ho 6 minút pred deadlineom, takže nebolo možné predložiť pozmenujúce návrhy od ostatných politických skupín a takýto postup nie je hodný takéhoto parlamentu. Druhá poznámka ak by išlo len o to, aby to bol text, ktorý by mal zmysel v čase, keď Európska komisia rovnakej politickej charakteristiky prichádza so svojimi myšlienkami a parlament prichádza s uznesením, ktorý nehovorí nič o ničom, hoci ho podporujú tri veľké politické skupiny a to podporuje zosmiešňovanie nášho Európskeho parlamentu, lebo to vyzerá, že nie sme schopní urobiť nič iné, len zaplesnúť dverami. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Ramon Nikol Manesku, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako sa vie? Všetci vieme, že liberáli a demokrati zvolili taký konkrétnejší prístup pre všetkým z hospodárskeho hľadiska, čo sa týka stratégie 2020 Myslím si, že niektoré aspekty ešte neboli dostatočne vzané do úvahy alebo rozvinuté, takže chcela by som upozorniť na tú skutočnosť, že z tejto stratégie 2020 nevyplýva veľmi jasne vzťah medzi koheznou politikou a touto stratégiou, takže si myslím, že politika kohezná ako hlavný finančný nástroj e, regionálneho rozvoja musí byť zameraná na regióny. Okrem toho návrh rady poveruje členské krajiny tým, aby implementovali politiku, ktorá vyplýva z tejto stratégie, ale dôležité sú aj miestne orgány, aby sme dosiahli E, výsledky. Myslím si, že úspech tejto stratégie bude závisieť od spôsobu, akým sa bude implementovať na národnej e, a lokálnej úrovni. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Luhan. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci neformálneho stretnutia Európskej rady z 11. februára jedno z vyhlásení eh, hlav štátov a vlád bolo prijaté na podporu snaženia Grécka, aby sa napravila jeho finančná situácia. Okrem toho sa hovorilo o návrhu Európskej únie na rok 2020, pokračovanie stratégie Lisabonu. Potrebujeme pokračovať v prioritách, ktoré boli nastolené. A potrebovali sme toto uznesenie a mali sme mať na mysli aj špecifika každého z európskych regiónov. Vždy potrebujeme navyšovať konkurencieschopnosť, preto aby sme vytvárali pracovné miesta. Tiež potrebujeme investovať do viacerých oblastí, vrátane výskumu a vývoja. je potrebné riešiť aj špecifické problémy každého z regiónov, každého z členských krajín, každej členskej krajiny Európskej únie. Iba takýmto spôsobom dosiahneme ciele stratégie 2020. Predovšetkým musíme privilegovať sektor vzdelávania. Bez investovania do vzdelávania nebudeme mať e- ekonomický rast. Ďakujem, pán Papa Nikolau, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa záverov rady a podľa výsledkov pléna z Brusela hlavy štátov a vlád sa zdá, že obdobie krízy v niektorých e, krajinách pretrváva, v niektorých krajinách nadalej majú vážne problémy a je nevyhnutné v rámci v rámci e, hospodárskej a menovej únie, aby Európa reagovala e, na tieto udalosti. Takže stanoviská v poslednom čase spojené s vytváraním európskych štruktúr sú veľmi dôležité. Napríklad Európsky menový fond. My očakávame veľa zo strany rady a dúfame, že tieto problémy sa efektívne vyriešia. Ďakujem. Pán Smes, e, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, chcel by som povedať niekoľko slov k európskej stratégii 2020. V princípe každá iniciatíva, ktorá je zameraná na zlepšenie situácie v, spojenom, v Európskej únii by sa mala podporovať. To ale neznamená, že táto stratégia e, nepodlieha žiadnej kritike. Toto sa týka Európskej stratégie 2020. A ja si myslím, že by sme sa mali pokúsiť vymazať e, hranice medzi európskymi a národnými pravidlami. Samozrejme nehovorím o kultúre, tradíciách, kultúrnom dedičstve, avšak mali by sme zdôrazniť to, že z hospodárskeho hľadiska európsky trh je spoločným trhom. Ak by to bolo naopak, tak by to znamenalo, že Oddelené regióny a geografické oblasti v Európskej únie by podliehali odlišným pravidlám. Myslím si, že Európska únia by mala implementovať spoločné hospodárske podmienky. Je nevyhnutné podporovať rozvoj e, vedeckého výskumu a technológií, ale je potrebné uvedomiť si aj to, Ďakujem, hovorí pán predseda. Prerušil som vás, hovorí pán predseda. Pani Ailesenden nie je v miestnosti. Pán Čuntes, máte slovo na minútu. Ďakujem pekne. Ja som hlasoval proti tejto správe, pretože poukazuje na staré neoliberálne prístupy Lisabonskej stratégie, ktoré nás voviedli do tých problémov, v ktorých sa nachádzame. Vysoká miera nezamestnanosti, skutočné ekonomické problémy a my potrebujeme skutočnú zmenu v hospodárskej a sociálnej politike EÚ s cieľom zabezpečiť plnú zamestnanosť a dodržiavať práva zamestnancov. Rada a parlament sa snažili skrývať za problémami jednotlivých členských štátov. Ehm, nefungovali sme kolektívnym spôsobom. Grécko je ehm, najslabším ohnívkom a snažíme sa ehm, prijať veľmi prísne opatrenia, ktoré budú mať negatívne dopady aj na ostatné členské štáty. Potrebujeme náležitú dohodu, ktorá pôjde cestou skutočnej solidarity. Ďakujem pekne, pán Kačmarek. Nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Európa podľa mňa potrebuje novú stratégiu. Takú stratégiu, ktorá nám umožní reagovať na finančnú a hospodárskú krízu. Stratégia by mala mať za cieľ posilniť slobodu pohybu všetkých osôb, či už sú to dôchodcovia, zamestnanci, študenti alebo vedci. A toto sa jasne uvádza v uznesení. Tiež je výborné, že zdôrazneme podporu malým a stredným podnikom, pretože bez nich sa nám z krízy vymaniť nepodarí. Niektorí majú pocit, že táto stratégia nezdôrazňuje dostatočným spôsobom pojem koheznej politiky. Ja si dovolím nesúhlasiť, pretože tento dôraz je tam. My hovoríme, že je dôležitá pre budúcnosť Európskej únie, ale ak sa to implementovať nebude, bohužiaľ, stratégia nebude úspešná. Ďakujem pekne, pán Bonsignore, nech sa páči na minútu. No, no. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je na čase, aby sme politicky dospeli. Kríza poukázala na potrebu väčšej koordinácie, pokiaľ ide o orgány inštitúcie EÚ, že je potrebné nielen hovoriť, ale aj konať. Štruktúry sú dôležité, dôležité je lepšie podporovať malé a stredné podniky. Vnútorný trh a spoločná fiskálna politika sú mimoriadne dôležité. V minulosti sa mnohí tvárili, ako by nič nevideli, zatvárali oči pred eh, vplyvom amerických bank v Európe. A teraz je na čase, aby sme prezali zodpovednosť a s odvahou vykročili ja si myslím, že pán Barozo, rada aj parlament musia byť odvážnejší vo svojich krokoch. Ďakujem pekne, pán Čarnecký, ako posledný k tejto téme. Pani predsedajúci. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Táto nová stratégia EU 2020 je takým mladším bratom Lisabonskej stratégie. A ak sa nepoučíme od staršieho brata, tak skúšky neurobíme a potom nebudeme môcť ďalej študovať. Európsky lídry sa stretli, hovorili o potrebe prijatia Lisabonskej stratégie a v tom istom čase členské štáty znižovali možnosť slobodného pohybu zamestnancov, ale aj služieb. Táto nová stratégia trošku vylepšuje situáciu, Aspoň teda táto verzia je lepšia ako tá pôvodná. Tá pôvodná vôbec nehovorila o kohezii. Je tu taký určitý zoznam nesplnených prianí. Samozrejme, že rozpočet je kľúčový, rozpočtový rámec je dôležitý v tejto súvislosti a ja pevne verím, že táto stratégia nepovedie k dominácii starých členských štátov nad tými novými. Prepačte, kolegovia, hovorí pán predsedajúci. 15 vysvetlení už odznelo a ešte ich tu máme zo pár 53 dohromady, takže nám to trošku potrvá. Takže prosím vás, ak niekto chcete sa vyjadriť písomne, nech sa vám páči. Ešte jedného rečníka zoberiem k tejto téme. Aj to pán Palco. Máte slovo stratégia pekne, pán predsedajúci. Stratégia e twenty 2020, ja som hlasoval proti, pretože je zrejmé, že táto stratégia ide neoliberálnou cestou. Jasne sa v nej uvádza, že je proti protekcionizmu, teda proti intervenciám štátu. Hoci jasne vidíme, že finančná kríza nás učí, že nemôžeme nechať trhy sami na seba. Je evidentné, že je tu určitý imperialistický koncept, ktorý sa skrýva za to stratégiou. V tomto texte sa napríklad uvádza, že ak členské štáty nebudú implementovať tieto regulácie, že to bude kontrolované na európskej úrovni. Takže v mnohých aspektoch vidno takéto imperialistické črty, že tu budú záväzné právne sankcie, že táto autonómia členských štátov bude porušená. Pani Ayala Sanders sa už stihla naobedovať, takže nám môže vysvetliť, prečo hlasovala, ako hlasovala. Nech sa páči na minútu. Mm, Ďakujem pekne, pán predseda Chcela by som sa poďakovať za to, že ste mi udelili čas. Musím povedať, že nemala som čas sa naoberovať, musel som ísť do kancelárie, ale bez hľadu na to. Ako členka výboru pre rozpočet a výbor pre kontrolu rozpočtu, musím povedať, že som hlasovala za stratégiu 2020, lebo je dôležité, aby sa parlament tomuto vyjadril. Mám tu ale jednu výhradu, ktorú by som chcela objasniť. A síce, čo sa týka odseku 18, v tej forme, ako je teraz naformulovaný, tak tam sú určité pochybnosti a v každom prípade sa tam hovorí niečo, čo nie je pravdou. Píše sa tam, že dvor auditorov komisia kritizovala a členské štáty boli kritizované, ale to nie je pravda. Tu nejde o tých 80 e, rozpočtu, že to by bolo predmetom kritiky, ale ide o to, že vlastne poprvýkrát v 11 rokoch po 11 rokoch sme tak povediac dostali pochvalu od dvoru auditorov za tú časť rozpočtu, ktorý administrajú samotné členské štáty. To znamená, že vidíme, že podmienky sa tam veľmi zlepšili a dvor auditorov tomu pogratuloval. Myslím si, že e, občania dostanú nesprávny dojem, a, a budú, ak to budú chápať, že sa kritizovalo 80 rozpočtu, je to práve naopak. Ďakujem pekne. A teraz e, Goldstoneové odporúčania. Ďalší prvý rečník. Mr. Manescu. Oh, I'm sorry. Pán Manescu. E, domnule președinte, e, am votat împotriva raportului Goldstone. Hlasovala som proti Goldstoneovej správe, hoci táto správa zo začiatku vyzerala ako dobrá iniciatíva, pretože mala analyzovať izraelsko-palestinský konflikt a nájsť tie najlepšie riešenia, pokiaľ ide o situáciu v tomto regióne, ale táto správa by mala podľa mňa byť objektívnejšia, rešpektovať medzinárodné a humanitárne právo. A musím s polutovaním konštatovať, že tejto správe izraelská vláda je považovaná za niečo na, za to isté ako Hamas. Nie je tam Európska únia v, v zozname a teda následne na to nemyslím si, že touto správou by sa e, napätie a konflikt e, v regióne dali touto správou zlepšiť, preto som hlasovala proti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Mesaroš, máte slovo minúta a richard goldstone ďakujem pekne pán predseda správa ktorú vypracoval sudca goldstone je výsledok práce veľmi rešpektovaných osobností ktorých posudku by sme mali dôverovať nie je to politické vyhlásenie politická správa preto by sa to malo schváliť ja som hlasoval za ale Nesúhlasím samozrejme s každým ustanovením, ktoré e, správy, ale myslím si, že bolo rozumné prijať túto správu dnes v našom parlamente a pevne verím, že to prispeje k dosiahnutiu mieru na Blízkom východe. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Doc tu nie je. A teraz pani Kristýna Morvaj. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v decembri 2008 Izrael zahájil brutálne útoky na pásmo Gazy a v dôsledku toho zomrelo okolo 1400 civilistov, z nich asi 450 detí. Takzvaná Goldstoneová správa sa snaží implementovať určité objektívne opatrenia a poukázala na tieto zločiny, ktoré sa udiali zároveň poukázala na určité slabé stránky medzinárodného práva, ktoré porušil Izrael prostredníctvom tohoto útoku. Strana Jubik z Maďarska a je delegácia EPP v Európskom parlamente hlasovala za rozhodnutie Európskeho parlamentu a pevne veríme, že takto sa posilní, posilní implementácia návrhov z, z Golconovej správy. Chcela by som sa ospravedlniť palestínskym obetiam, lebo maďarská vláda vždy hovorila proti, e, proti tejto správe. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, pán Van Dalen. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Golconová správa je jednostranná útočí sa tu na Izrael, ale musíme si uvedomiť, že Hamas zneužil občanov a pásmo Gazy slúži na skladovanie zbraní a to všetko nie je uvedené v Gosonovej správe. To znamená, že je to jednostranné. Potom je tu výbor eh, v, na úrovni OSN, kde Líbia, Pakistan, Saudská Arábia podporili túto správu, pričom je známe, že tieto štáty nie sú zrovna demokratické a nepodporujú ani e, slobodu prejavu. Ak by sme sa riadili týmito krajinami, tak by sme sa nakazili. A my sme hlasovali proti celému uzneseniu EPP, ktoré je tak jednostranné ako samotná Golconová správa. Ďakujem pekne. Pani Rojtova stiahla a teraz pán Takula, nech sa páči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 siitä huolimatta että me olimme melkein yksimielisesti sitä mieltä että hamas on teroristijärjestö me kuitenkin Ďakujem pekne. My sme sa zhodli na tom, že väčšina pléna akceptovala činnosť Hamasu, všetky tie tisíce rakiet, ktoré útočia na Izrael. A Izrael sa musel skrátka chrániť, musel chrániť svojich občanov. Ja si myslím, že je naozaj smutné, že takáto unilaterálna správa na tejto pôde mohla byť prijatá, nebolo to veľkou väčšinou, ale napriek tomu dúfam, že do budúcna sa to zmení a že my v Európe budeme bojovať za slobodu prejavu, za demokraciu a ľudské práva. Mr. Czarnecki. Pán Čarnecký, nech sa páči. Obiecuje, že to razem Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som slúbil, že teraz budem stručnejší. Ja si myslím, že súdca Goldstone nemôže byť považovaný za objektívneho a preto som aj hlasoval proti tejto správe. Mám pocit, že táto správa prezentuje situáciu na Blízkom východe takých trošku čierno-bielých pomeroch, ako, čierno ako čierno film, kde Izrael je tým zlým hrdinom. Ale je to podľa mňa oveľa komplikovanejšie a mali by sme sa vyhnúť takýmto unilaterálnym hodnoteniam. Pán predseda, ja osobne a možno aj vy sme boli v Zderode, ktoré bolo ostreľované raketami, ktoré vystreľoval Hamas. Ja si myslím, že na základe tohto obrazu túto správu nemôžeme považovať za vhodnú pre Európsky parlament. Ja som tam nebol, hoci som bol na Blízkom východe, hovorí pán predsedajúci. Pán Hanan, máte slovo. Pán predsedajúci, hovorili sme veľa o proporcionalite v tejto rozprave a Mňa by zaujímalo, čo by sa oponentom Izraelu zdalo proporcionálne. Čo by mal urobiť Izrael? Mal by rovnakým spôsobom ako Hamas začať strieľať? Toto by bolo proporčné. Ale mne v tejto správe chýba presne takáto proporcionalita. Keď si e, čítame Goldstoneovú správu, tak vidíme, že absolútne e, zabúda na niektoré udalosti. Mnohé veci sú vytrhnuté z kontextu. Ja nehovorím, že Izrael by sa nemal kritizovať. E, ja si myslím, že všetci robia chyby. Izrael podľa mňa chce sa dostať do pozície, kde bude existovať palestínska entita, silná, stabilná, bude dobrým susedom, ale bohužiaľ kroky Hamasu e, nás vzdialujú od tohoto cieľa. Ale táto správa nie je neutrálna a podľa mňa oddeluje riešenie dvoch štátov, kde by oba štáty mohli žiť v miery ako susedia. Ďakujem. Teraz má slovo pán Lambsdorff na minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. FDP v Európskom parlamente dnes hlasovala proti tomuto návrhu uznesenia, pokiaľ ide o Goldstonové odporúčania. Nemôžeme súhlasiť s takou správou, kde už len ten mandát bol sporný. Žiaden členský štát Európskej únie nesúhlasil. Ide o správu, kde demokratický Izrael sa označuje ako teroristická skupina je to správa, kde sa prehliadajú hlbšie príčiny konfliktu. S takouto správou skrátka súhlasiť nemôžeme. To, ako sme hlasovali, však neznamená, že nechceme prešetrenie e, udalostí. Práve naopak, Izrael by mal preskúmať všetky aspekty a ak došlo k porušeniu zákona, bude musieť proti tomu postupovať. Naše hlasovanie neznamená ani to, že eh, by sme plne podporovali eh, politiku Izraelu v mierovom procese. My sa tešíme, že sú tu rokovania medzi Izraelom a Palestínou, hoci len nepriame. Navšteva pána Bidena poukazuje na to, že vláda Obamu sa snaží dosiahnuť trvalý mier v regióne a to si zaslúži našu podporu. Preto nechápeme, že Izrael naďalej e, podporuje stavbu sídiel v, v Zajordánsku, hoci je to veľmi kritizované. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz Bielorusko. Pán Mikolašik, na minútu, nech sa páči. Mr. Mikolášek. Thank you, Mr. Chairman. Uh, vážený... Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, som presvedčený, že Európska únia musí vyslať Bielorusku jasný signál že je e, pripravená prehodnotiť vzájomné vzťahy ak bielorusko neupustí od porušovania ľudských práv a princípov demokratického štátu a nepodnikne účinnú nápravu. zároveň vyjadrujem pobúrenie nad dekrétom bieloruského prezidenta o kontrole internetu ktorý je v mnohých bodoch jednoznačným popieraním slobody slova a tlače takéto právne opatrenie okliešťuje slobodu a demokraciu v bielorusku a prehlbuje nedôveru občanov a ostatných krajín vrátane európskej únie v jeho štátne orgány a ich predstaviteľov. v kontexte nedávnych zatknutí predstaviteľov občianskej spoločnosti a demokratickej opozície nemožno nevidieť ani úzku časovú súvislosť medzi nadobudnutím účinnosti dekrétu v júli tohto roku a blížiacimi sa prezidentskými voľbami na začiatku budúceho roku. ďakujem. Ďakujem. Pán Kalinovský, minúta. Pán predseda, dámy a páni, ďakujem za to, že sa prijalo toto uznesenie v Európskom parlamente, že sa hlasovalo za toto uznesenie a tým sme vyjadrili našu vôľu podporiť základné ľudské práva, práva menšín v Bielorusku. Je to tiež dôkaz, že sme za slobotu slova, čo je základné v Európskej únii a v Európe a ja som e, s tým veľmi spokojný, e, že podporujeme poľskú menšinu v Bielorusku. Chcel by som e, vyjadriť polutovanie nad jednou vecou. Členské štáty by mali byť príkladom našim priateľom a susedom a zabezpečiť to, že práva menšín sa plne rešpektujú v našich členských krajinách. Ďakujem. Ďakujem, pán Kačmarek. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Teším sa, že sme prili toto uznesenie. Chceme legalizovať úniu, Polskú úniu v Bielorusku. Vyjadrujeme našu solidaritu so všetkými občanmi Bieloruska, ktorí e, nemajú všetky občianské práva. Dostal som list od vyslanca Bieloruska včera, ktorý um, sa veľmi obáva, pokiaľ ide o úmysly uh, poslancov v tejto inštitúcii o, ohľadom prijatia uznesenia. Myslí si, že že sme neprezentovali túto situáciu objektívne mm, smerom k polským médiám, ale podľa mňa ideme ešte oveľa ďalej. Ide o práva menšín a minimálne normy a myslím si, že toto je v najlepšom záujme Bieloruska. E, čo máme na srdci. Pani Andrikiene, ďakujem pekne, pán predseda. Podporila som uznesenie o situácii občianskej spoločnosti a národných menšín v Bielorusku a dnes by som rada vyjadrila znovu moje veľké obavy, pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v Bielorusku proti členom občianskej spoločnosti, proti členom národných menšín a ich organizáciám a chcela by som vyjadriť svoju plnú solidaritu s občanmi, ktorí nemôžu e, užívať si plne svoje občianske práva. Chcem tiež silne odsúdiť zatknutie pána Kamborisa, e, predsedu Poľskej únie v Bielorusku a tiež Anália Lebecka, e, lídra opozície Spojenej občianskej strany a lídra Spojených demokratických síl v Bielorusku, ktorý navštívil túto inštitúciu viackrát. Bielorusi nemajú mnohé, nemôžu teda profitovať z mnohých projektov Európskej únie, um, ktoré financujeme ako súčasť uh, našej politiky východného partnerstva. Ďakujem, pán Takula. Máte slovo. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Minusta tässä... Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že situácia v Bielorusku je veľmi závažná a preto my, Európania, si musíme spomínať na to, aké sú naše hodnoty. Hovorím to preto, lebo práve sa uskutočnilo hlasovanie o Golconovej správe. Všetko, čo súvisí s Kaukazom, s Bieloruskom, Ukrajinou alebo ďalšími štátmi. Tu si musíme uvedomiť, aké sú naše hodnoty, demokracia, ľudské práva, sloboda prejavu. Je to spoločenstvo hodnot, to je to, čo máme a chceme tieto hodnoty podporovať aj Bielorusku. Musíme zabezpečiť to, aby sa dodržiavali aj práva menšín v Bielorusku. Je to aj o náboženské menšiny, ktoré majú tiež svoje práva a boli prenasledované. Takže dôležitá je aj sloboda výkonu náboženstva. Je dôležité, aby sme vysali tento signál a teraz má slovo pán Hanan. Vážený pán predseda, aj keď podporujem to znenie tejto, tohoto uznesenia, musím si povedať, či my sme tie najlepšie, sme poučovali Bielorusko o neprimeraných veciach ich redne štátu. Lebo pozrieme sa okolo seba. Tuto mi jednoducho odsúhlasujeme rozhodnutia, ktoré prijalo 27 členských štátov. Oni majú voľby, ale robia si, čo chcú. Potom my tu máme referenda a nerešpektujeme výsledok. Sťažujeme sa, že ako funguje sovietský aparát, ale my tu vlastne máme naďalej spoločnú pomocnárskú politiku, sociálnu chartu a tak ďalej. Pán predseda je, tak povediať zázrakom, že, by, že tieto štáty, ktoré by chceli pristúpiť Európskej únii, že, že bude to zázrak, že tieto, tieto strany budú viesť kampaň. pripomínam to ako, ako dielo e, fa, Zvieracia farma. A ďakujem pekne za pozornosť. Nech sa páči, pán Golniš. Vážený pán predseda, nad rámec obsahu tohto uznesenia by som chcel spochybniť princíp, Francúzski patrioti, Flámy, Maďari, Nemci, Rakúšania sú neustále persekuovaní profesionálne, a justične e, za úplnej ľahostajnosti parlamentov a my predstierame, že chceme ostatných poučovať. Prepačte, pán Kolniš, ste na anglickom kanále, to vám zrejme nepomôže vyjadriť sa, takže chcete začať znovu, aby tlmočníci mohli pretlmočiť váš prejav? Merci, Ďakujem, je to takto v poriadku, pán predseda? Áno, pán predseda, povedal som, že francúzsky, flámsky, maďarský, nemecký a rakúsky patrioti sú neustále persekovaní justične, profesionálne, politicky za úplnej lehotanosti eh, ich parlam- tohto parlamentu, ktorý sa snaží poučovať celý svet, zvlášť nad rámec svojich eh, hraníc hlasovanie alebo uznesenie o Ukrajine. Mnohí ukrajinskí patri, pat, patrioti toto mm, pokračujú, považujú za neprimerané, za výnimočne ťažkých okolností e, sa snažia nájsť cestu medzi dvomi totalitami, Hitler, hitlerovskou totalitou a sovietskou totalitou. Mnohí Ukrajinci ktorí sú ponižovaní väčšinou tohto parlamentu, národní hrdinovia väčšinou bojovali proti svojim susedom. Môj e, priateľný Griffin je možno spochybňuje, že pre nás je Jana z Arku národná hrdinka. Náš, par, náš parlament má rovnaké výhrady proti hrdinom e, zo zahraničných krajín. Ďakujem. Prešli sme asi polovicu, takže polovica nás ešte čaká. Prejdeme k zdaňovaniu a na dve minúty má slovo pani Swindler. Ďakujem pekne. ECR uznáva, že finančné služby nemôžu uniknúť súčasnej kríze. Veľa sa urobilo, ale bezohľadné eh, správanie sa a systémy sa musia vytvoriť preto, aby sa táto kríza nezopakovala a musia byť um, disponibilné um, príslušné fondy. Je možné, že v kontexte medzinárodných dohôd nastal čas, aby sa um, nastolila daň na finančné transakcie. Takéto systémy sa musia vytvoriť a pokiaľ medzinárodné spoločenstvo to podporí, pokiaľ tam budú záruky, že to bude fungovať, tak sa môžeme vyhnúť takýmto rizikám. Väčšina uznesenie toto podporuje, ale odsek 7 sme vyňali z dvoch dôvodov. Najskôr sme proti e, zdaňovaniu smerovanému na Európskej únie a tu sa hovorí, že toto je želaný výsledok a druhá časť, celá daň by nemala byť zameraná na vyberanie e, peňazí na akékoľvek projekty, ale zabezpečenie finančnej stability a ochranu udalostí, e, ktorým, ktorých sme boli svetkami. Toto uznesenie je zamerané na daňové riešenie mali by sme využiť e, prostriedky na financovanie klimatických projektov a stabilizovanie finančného sektora a toto by sa dalo zrealizovať možno bez, globálneho, bez, bez globálnej účasti. Thank you, Mr. Higgins. Pán Higgins, minúta. Pán predseda, zdržal som sa hlasovania, pokiaľ ide o daň na finančné transakcie, pretože je to neadekvátne v riešení uh, E, antisociálnych špekulácií vo svete veľkými hedžovými fondami a tzv. prestížnymi bankami, ako je napríklad Goldman Sachs. Nedávna správy e, z februára 2008 sa hovorí, že tam bolo 18 veľkých hedžových fondov, kde sa špekulovalo o, o, e, proti Európskej únii a títo finanční žraloci, nazývaní hedžové fondy, kontrolujú tisíc miliard eur e, špekulujú proti euru a proti Grécku zvlášť, aby získali miliardy súkromného profity. Európska komisia nie len, že nepoukáže na nich, nezastaví ich, ale v podstate konšpiruje s týmito finančnými zločincami a zastrašuje e, Grécko, e, ktorého životná úroveň je ohrozená Potrebujeme nie finančnú daň, ale musíme mať verejné vlastníctvo a demokratickú kontrolu týchto hedžových fondov a veľkých bank, ktoré využívajú svoje masívne zdroje na investície na úkor e, spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Borgesio, minúta. Zdržal som sa hlasovania, ale hlavný dôvod, prečo som bol proti tomuto európskemu úmyslu európskej dane je, že tu bolo vyhlásenie komisie, že toto bude minimálna daň na emisie a my sme proti priamým daniam. Toto nie je Eh, je to teda otázka pre členské krajiny. Nie je tu zdaňovanie bez zastúpenia a my sme proti tejto myšlienke priamých daní vyberaných eh, v protiklade s rozhodnutím Nemeckého súdu z roku 2009. Toto je veľmi tajomné stretnutie týždeň pred menovaním jedného z najväčších finančných orgánov. Tu bolo vyhlásenie, že by tu mali byť priame európske dane eh, na emisie CO2, čo by viedlo k veľkému nárastu cien palív. Toto vôbec nie je ústavné. Ďakujem. Pán Hanan. Ďakujem pekne, pán predseda. Som nepresvedčený o tomto prípade dane na finančné operácie, ale akceptujem tie úprimné motívy tých, ktorí to podporujú a vidím, že ľudia majú dobrú vôľu a snažia sa ale mm, dospieť k nejakému dobrému záveru. Uvolenie takejto dane exkluzívne v Európskej únie, toto s týmto nesúhlasím to by viedlo k navýšeniu kapitálu v niektorých častiach. Prečo teda sme hlasovali v takých veľkých počtoch za systém, ktorý znevýhodní Európsku úniu? Odpoveď je, ide o dane e, na banky, na e, londýnsku City a vôbec sa to nemusí dostať k členským krajinám mnohé ďalšie návrhy, ktoré vidíme, že vyplývajú z harmonizácie finančného dozoru alternatívnych investičných fondov, vidíme, že je tu veľké riziko pre City of London a preto považujem tento návrh za irrelevantný. Ďakujem, pán Kamal. Ďakujem pekne, pán predseda. Ktokoľvek, kto sa pozera na, býval, na poslednú finančnú krízu a prečo hovoríme o regulácii a dozore, a niektoré banky boli príliš veľké na to, aby zbankrotovali, museli ich zachrániť daňoví poplatníci. Takže čokoľvek si myslíme o tejto myšlienke zdaňovania finančných transakcií, zdá sa to rozumné, ak chceme pomôcť obetiam finančnej krízy a tiež pomôcť tým, ktorí žijú v chudobných krajinách. Ale keď sa pozrieme na tom, ako to bude vlastne fungovať a ak budeme sledovať celý ten reťazec finančného trhu, tak čo sa stane v realite je to, že banky toto bremeno prenesú na svojich eh, zákazníkov, na svojich klientov, na rozvojové krajiny, ktoré chcú obchodovať s rozvinutým svetom. Ak skutočne chceme riešiť tento problém, nemali by sme E, postupovať takýmto spôsobom, ale zabezpečiť to, aby sa odstránili tarifné e, bariéry a prekážky, aby sa e, umožnilo voľné obchodovanie a takto by sme pomohli chudobným krajinám. Ďakujem a teraz prejdeme k ďalšiemu, k ďalšej oblasti, pán Paška. chcem oceniť e, úsilie európskej únie o zavádzanie jednotného režimu pri bankových operáciách v priestore eurozóny. na druhej strane však vidím že zavádzanie týchto nových pravidiel zneužívajú banky na zvyšovanie poplatkov pre svojich klientov. ak na jednej strane naše banky pod tlakom európskej únie upravili platby za cezhraničné sepa prevody v rámci eurozóny tak aby boli na rovnakej úrovni ako vnútroštátne prevody súčasne zvýšili aj poplatky za vklad a výber peňazí v expozitúrach. je nám všetkým jasné že náklady bánk za hotovostné finančné manipulácie v expozitúrach sa v súvislosti s novými pravidlami nijako nezmenili a preto musíme nahlas povedať že zneužívanie zavádzania nových pravidiel v eurozóne bankami na zvyšovanie svojich ziskov na úkor našich občanov je nehoráznym chrapunstvom preto by malo byť našou povinnosťou dôsledne dohliadať na spôsoby aplikácie nových nariadení vo finančných inštitúciách. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz sa dostávame k proti falšovaniu a pán má slovo. Pane przewodniczący, głosowałem za przyjęciem tej rezolucji, gdyż... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasoval za prijatie tohoto uznesenia. A musím povedať, že zároveň si musíme uvedomiť, že nesmieme prijímať rozhodnutia za chrbtom verejnosti. Lisabonská zmluva znamená nové kompetencie pre Európsky parlament a preto Európsky parlament musí zabezpečiť to, aby boli rešpektované práva našich občanov. nesmieme dovoliť, aby sa mm, rokovalo, aby komisia rokovala tajne. To nie je v súlade s legislatívou Európskej únie a je to okrem toho aj proti pravidle o tom, že občania majú prístup k legislatíve EÚ. To znamená, že je veľmi dobré a som veľmi rád, že Európsky parlament sa zaoberá dokumentami Európskej komisie a že riešia oblasť boja proti falšovaniu. Ďakujem pekne a ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka boja proti falšovaniu dohody akta, súčasné rokovania boli úplne netransparentné. A takéto rokovania a snaha dosiahnuť globálne dohody, myslím si, že to je proti demokratickým procesom. A práve takéto procesy mali očakávať od našich zákonodarcov. Preto je neakceptovateľné, že tu nie je dohľad verejnosti a pritom to bude ovplyvňovať tak, také veľké množstvo európskych občanov. Dobre, ale pozrieme sa na obsah. Musíme e, dbať na splnomocnenca pre ochranu osobných údajov, ktorý by mal byť zapojený do týchto rokovaní. A on vyzýva Európsku komisiu, aby vytvorila e, verejný dialog o akte Ide tu samozrejme o ochranu intelektuálneho vlastníctva, to je dôležité, musí to byť chránené, ale nesmie to byť nad právom in, eh, os, osôb na ochranu ich súkromia. A potom samozrejme dôležitá je právna ochrana a sloboda prejavu. A na záver sa skonštatovalo, že čo sa týka internetu, eh, nesmieme obmedzovať v tejto oblasti práva našich občanov. Toto je relevantná téma pre všetkých našich občanov a komisia a parlament, ako k tomu pristupujú, to to, sa to má veľmi dočinenia s transparentnosťou. Ďakujem pekne a teraz pán Kamal na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že jedna z dôležitých vecí tejto súvislosti bolo to, že sa nám podarilo dosiahnuť zhodu v rámci parlamentu. To, že tu bola dohoda, tak dokazuje, že aj keď bol nedostatok informácií ohľadne týchto, týchto eh, rokovaní, vieme, že mnohé tak povedať, e, tzv. informácie sa šírili e, hľadne konfiškácie počítačov, ale to, čo my sme chceli vyjadriť do uznesením, že chceme viac informácií a väčšiu transparentnosť ohľadne rokovaní o boji proti falšovaniu. Aj včera večer jasne sme vysielali tento signál a pevne verím, že dostaneme viac informácií. A komisia teda rokuje, rokuje 27 členských štátov a menej Európskej únie, je základné, aby by sme vedeli, aká je to rokovacia pozícia. A okrem toho musí to byť aj dopadová štúdia e, v súvislosti s tým, čo sa navrhuje a ako to ovplyvní priemysel v Európskej únie. Ja teda vítam to, čo povedal komisár včera večera, vyžadujem viac transparentnosti. Nech sa páči, pán Paška, jedna minúta. Ďakujem Slovo, pán e, znepokojuje ma procedúra a konanie európskej komisie pri rokovaní o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu akta rokovania prebiehajú tajne za zatvorenými dverami bez náležitého informovania európskeho parlamentu a poslancov ktorí majú tento dokument nakoniec schvaľovať. myslím si že by sme mali zmeniť postupy keď európska komisia očakáva že európsky parlament prevezme zodpovednosť za akékoľvek zmluvy ktoré mu budú predložené a nebude dobrým signálom ani pre európsku verejnosť ani pre okolitý svet ak budeme musieť európskej komisii opakovane vracať medzinárodné zmluvy na prepracovanie. takéto konanie nesvedčí o dobrej komunikácii medzi najvýznamnejšími inštitúciami európskej únie. ďakujem za pozornosť. a teraz sa dostávame k ďalšej téme, systém všeobecných celných preferencií. Pán Kamal, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vy ste viete, že uh, tento systém by sa mal uh, preveriť, zmeniť a podľa mňa je dôležité, aby GSP a GSP e, plus boli súčasťou rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve. Sú tu mnohé regióny, ktoré rokujú s Európskou úniou. A ja som často kritizoval tieto dohody, pretože sa snažia ísť podľa jednej mústry. E, komisia, my keď sme sa s nimi o tom rozprávali, tak sa hovorilo o tom, že e, tieto dohody nie sú len o obchode, ale že ide aj o export európskeho modelu e, regionálnej integrácie. Sú tu krajiny, ktoré chcú obchodovať s EÚ, chcú nám vyvážať svoje výrobky. Takže je potrebné navrhnúť, aby sme týmto krajinám, ktoré chcú obchodnú dohodu, e, ale nesplňajú e, kritéria, tým by sme mohli poskytnúť možnosť GSP+. Toto podľa mňa pomôže podnikom, e, aby vymanili z chudoby obyvateľstvo týchto krajín. Ďakujem pekne, pán Henen. Pán predseda, Južná Amerika a Stredná Amerika sa dostávajú do autokrácie a často si to nevšímame. Nikaragua, Venezuela, Ekvádor, Bolívia. V týchto krajinách sme svedkami moci režimov, ktoré nepodporujú parlamentnú demokraciu, ak nie sú priamo eh, diktatoriálne eh, ľudia, ktorí sú zvolení k moci, často rozpušťajú ústavné zriadenia, menia ústavu. Toto sú veci, ktoré sa dejú a je tu kritika na režim kolumbijský Alvara Uribeho, e, ktorý má podporu viac než dvoch tretín populácie, pretože tam bol zriadený poriadok v tejto krajine a je tu zasahovanie proti paramilitárnym organizáciám, či už ľavicom alebo pravicovým. Toto je e, osoba, ktorú kritizujú niektorí poslanci. A je to hamba pre týchto poslancov. Um, thank you. Ďakujem pekne. Pán Antonioci. Grazie. K správe Albertíny. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne kolegyne, kolegyni Albertíny. E, ďakujem za správu k tejto dôležitej téme. Lisabonská zmluva, pokiaľ ide o kompetencie Európskej únie, tieto posilnila a my sme získali viac zodpovednosti a musíme sa viacej angažovať v oblasti zahraničnej politiky. Ja súhlasím s tým, že vysoká predstaviteľka vytvára diplomatickú službu. Dôležité v súvislosti informovanosť Európskeho parlamentu aj rady o všetkých týchto záležitostiach. Táto správa je podľa mňa prvým dôležitým krokom smerom k silnej zahraničnej politike Európskej únie, rozhodnej, tak, aby Európa mohla zohrať úlohu dôležitého hráča. Pani Sinclair, nech sa páči ako ďalšia. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasovala proti návrhu 17 D a 19. Tieto útočia na NATO a chcú, aby bázy základne NATO v EÚ boli rušené. Boli tu argumenty pro Európanov, že je to EÚ, ktorá je odpovedná za mier v Európe, ale ja si myslím, že to bolo NATO, ktoré sa postaralo o tých 50 rokov mieru. Boli to síly NATO a podľa mňa je hambou pre Európsky parlament, že sa vôbec hlasuje o takýchto pozmeňovacích návrhov. Skupiny, ktoré to navrhli, vychádzajú z ideológie, ktorá porušovala ľudské práva a svoje obyvateľstvo zatvárala za múrmi. Toto je naozaj nočná mora. Ja sa chcem poďakovať e, národom NATO, Američanom a ďalším, ktorí nás oslobodili od tejto nočnej mori. Podľa mňa je v záujme Európskej únie, aby krajiny boli chránené pred novou formou totalitarizmu, ktorou je Európska únia. Dobre, teraz sa dostávame k bezpečnostnej stratégii. Slovo má pán Antonioci. E, Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som hlasoval za túto správu, pretože som sa snažil zdôrazniť, že zvýšená synergia v civilnej aj vo vojenskej oblasti medzi EÚ a členskými štátmi je veľmi dôležitá ja osobne som presvedčený, že je dôležité, aby tu bola väčšia koordinácia, aby tu boli mechanizmy koordinácie, ako napríklad permanentné operačné centrum Európskej únie alebo vysoká predstaviteľka pre SZBP, aby tieto dve inštitúcie spoločne plánovali vojenské operácie, aby sme takto naplnili ten nedostatok koordinácie, ktorý momentálne vnímame. Ďakujem, pán Čuntas. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť. Ja som hlasoval proti tejto správe, pretože to pokračuje v nebezpečnom smerovaní, ktoré existuje v oblasti bezpečnostnej politiky. Ide o obdobie krízy a mala by to byť možnosť obrátiť sa, obrátiť sa na vojenské riešenia, využiť vojenské riešenia. E, svetová architektúra sa mení a preto si kladiem otázku, či by nebolo dobre prijať skôr nejakú priateľskejšiu politiku z v voči susedským krajinám. Nemali by sme slepo následovať USA. Je potrebné, aby sa spory riešili nie silou, ale diplomaticky na pôde OSN. Toto chcú občania Európskej únie. Ďakujem pekne v schôdzi pokračujeme o 15.00. Ďakujem za pozornosť, ďakujem tlmočníkom. Thank you very much.